tu určité e, názory aj v skupine SD a zelených a tiež GUE. Shout, uh, Keď musím kričať, tak potom kašlom. Korin, žiadali ste o slovo? Áno, ďakujem pekne, pani predsedníčka, za EPP. Vzhľadom na súčasnú krízu a situáciu v Grécku, je veľmi dôležité, aby parlament e, hlasoval o našom stanovisku, teda v balíku hospodárskej správy a riadenia a vo veľkej miere, a tomu sme veľmi radi, sme dosiahli dohodu s radou e, vďaka výbornej práci týmu Rady a komisie a chcela by som spomenúť Andres Karman, neviem, či je tu. Áno, je. Chcem spomenúť Andres Karmona, pretože musel byť veľmi trpezlivý, veľmi odhodlaný, predkladal silné argumenty v diskusii preto, aby sme sa sem dostali a to nebolo ľahké. Veľmi ľahko sa to znevažuje, pretože kritizovať je najjednoduchšie, ale vďaka vašej práci a snahe minulý týždeň sme dosiahli prelom a dosiahli sme výsledok o tretej vo štvrtok e, ráno po 12 hodinách rokovaní. Pre vás tento de, pre vás tento deň mal 24 hodín a rád by, rád by som vám za to poďakovala. Dostali sme sa veľmi ďaleko, ale ak chceme hlasovať tento týždeň, aby sme objasnili stanovisko parlamentu, mm, inak závery ECOFINu budú požehnané radou a to je potom všetko a parlament bude mimo. Myslím, že vás neprekvapí, že parlament má vážne problémy s niektorými závermi rady z útorka a to ohrozí väčšinovú podporu balíka v parlamente a to nechceme ohroziť. Keď vidíme vývoj e, situácie v rade, a hovorím teraz slovami Žana Pola Gozesa, musíme si spomenúť na rok 2003 a 2005 rozhodnutie efektívne rozhodovanie, právo, právomoc efektívneho rozhodnúvania v Rade a komisii je dôvodom, prečo parlament zdôrazňuje, že e, keď sa začnú sankčné postupy, budú podliehať hlasovaniu obratenej kvalifikovanej väčšiny. Druhá vec, po dlhých rokovaniach medzi rozličnými politickými skupinami sme dosiahli spoločné stanovisko, pokiaľ ide o riešenie makroekonomických nerovnováhách a správy Lisa Ferrera, pokiaľ ide o symetriu a asymetriu, aký prístup e, prijať v prípade makroekonomickej nerovnováhy. Bolo to veľmi citlivá rovnováha a vďaka pokroku v útorok večer sme dospeli k stanovisku, kedy Rada by mala toto akceptovať symetrický prístup v prípade, že je to e, primerané, ale parlament chce zachovať toto stanovisko a v mene EPP by som chcela podporiť postup pani Bowles, aby sme hlasovali s výsledkom e, z tretej ráno. E, pozmenujúci návrh k hlasovaniu obratenej kvalifikovanej väčšiny. Toto je zodpovedný spôsob konania a dania najavo, aké je stanovisko parlamentu hlavne k paktu rastu a stability. Ešte existujú odlišné názory v parlamente, ale za EPP Udržateľné verejné financie, zodpovednosť za ne je kľúčové a preto podporujeme balík, tak ako teraz je v parlamente. Ďakujem. Udo. Frau Vorsitzende, unsere Fraktion hat immer gesagt, wir brauchen E, vždy sme hovorili, že potrebujeme stabilitu verejných rozpočtov, preto sme k dispozícii rokovať o dobrom balíčku e, a dotiahnuť rokovania s radou do konca, ale musí to byť reálne a to sa nepodarí tým, že sa budú uvaľovať sankcie. E, podarí sa to iba tým, že budeme uplatňovať vyrovnanú stratégiu, že budeme chrániť hospodárstva členských krajín, že budeme zohľadňovať aspekty udržateľnosti a spravodlivosti, ktoré sú obsenuté aj v cieľoch stratégie EU 2020. E, to, čo tvrdí kolegyňa Wortmann Kohl, e, tvrdí, že by sme takýmito veľmi tesnými väčšinami e, takto veľmi narýchlo presadzovali isté kroky, ktoré nepodporuje celý parlament a celý parlament nemá prehľad o plnom o obsahu týchto rokovaní. To je podľa mňa veľmi problematické. Myslím si, že práve v situácii Grécka, práve v situácii, v ktorej sa ocitla celá eurozóna, by sme mali neodkladať e, e, opatrenia na záchranu e, našich hospodárstiev. Teraz, keď zavedieme takéto sankcie a až neskôr sa budeme venovať konceptu rastu, to podľa mňa nebude správne. Nebude správne uberať sa touto cestou. Mám taktiež výhrady z dôvodov transparentnosti, z dôvodov zrozumiteľnosti tohto postupu. Tie som predniesol už v neverejnej časti tejto schôdze. Podľa mňa by bolo veľmi jednoduché posunúť to na júl a zabezpečiť transparentnosť e, všetkých návrhov e, a ich dostupnosť a potom sa snažiť o nový konsenzus. Ešte raz by som chcel požiadať dôrazne v mene svojej skupiny, aby sme sa e, snažili dosunúť kompromis. Naša skupina je ochotná rokovať o kompromise, o širokom kompromise žiaľ. Britskí konzervatisti a celá skupina ECR sa postavila k tomuto negatívne. Taktiež skupina EPP sa k tomu postavila negatívne a to v tom zmysle, ktorý predniesol Jean-Paul Gozes, že údajne nevie vôbec, o čo ide. E, ALDE ešte nereagovalo, neviem, či sú tu zastupcovia skupiny ALDE. Bol by som rád, keby zareagovali. Pre nás sú to skutočne rozhodujúce body e, v politickom dialógu ktorý bude určovať naše správanie a ďalšie kroky. Keby sme to posunuli na júl, keby sme si zabezpečili širokú podporu parlamentu namiesto tejto veľmi tesnej väčšiny eh, na základe konceptu, ktorý bol dohodnutý o tretej ráno. Podľa mňa by sme viac zohľadňovali potreby našich občanov a preto eh, žiadam kolegov, aby podporili tento môj návrh. Ďakujem. Ďakujem, Silvi. Ďakujem, pani predsednička. Najprv by som poďakovala všetkým tým, ktorí pracovali na tejto téme, pretože to bolo dlhé a veľmi ťažké a myslím, že tým spravodajcu vydržal deň aj noc. Ďakujem aj predsedníctvu, aj komisii, ktorí nám veľmi pomohli pri úvodných textoch a myslím, že Oli Ren musel veľmi ťažkú skúšku prejsť, pokiaľ ide o Grécko. Dve poznámky k spolurozhodovaniu a k podstate o tom, ako rada vidí spolurozhodovanie, tak tu som, musím vyjadriť veľké sklamanie. Opakujem, vlády samé chceli rokovať, podpísať a ratifikovať Lisabonskú zmluvu a táto nám dala tieto kompetencie a mohli sme očakávať, že teda budú aspoň rešpektovať trochu viacej túto zmluvu a spolurozhodovanie neznamená, že rada rozhodne a parlament to len odkývka a dá pečiatku a ja si myslím, že to by rada mala pochopiť misicha. Uvedojme, e, že majú ťažkosti v rade, ale musia byť vo všeobecnom európskom záujme a nie tak, že rada bude len nejakým spôsobom dávať dohromady národné problémy a čo je naozaj znepokojúce a skla, teraz znepokojúce v ich postupe, a pokiaľ ide o tú obrátenú kvalifikovanú väčšinu, tam sme neurobili pokrok, práve naopak aj makroekonomické nástroje sa úplne rozpustili a to je veľmi vážne. A nielen členské štáty nechcú naozaj posilniť pakt stability, ale tento víkend ešte aj povedali, že nechcú ani aplikovať pakt Euro plus, pretože e, síce Chcú nejakú spoločnú kontrolu a spoločné euro, ale e, to, že teda my to chceme a Európsky parlament to chce a my sme to nevymysleli a je to potrebné a to, že ALDE súhlasí s tým, e, že by sa malo hlasovať vo štvrtok, ale mali by sme nechať otvorené dvere. Nebudeme hlasovať o legislatívnom uznesení, to by znamenalo, že budeme ďalej musieť diskutovať v rade, aj v komisii, aj medzi nami. Ale je to aj otázka harmonogramu a tá je rozhodujúca a Európska rada vo štvrtok a v piatok bude mať veľký vplyv, ak šéfovia vlád a štátov chcú využiť túto tému a chcú podporu parlamentu, tak e, dúfame, že budeme zjednotení a ak to tak nebude, tak by sme mali všetci v politických skupinách pouvažovať o novom stanovisku a ešte jeden dôležitý bod, Eurosecurities Eurobond. V texte som urobila veľké ústupky rade, že sme stiahli podnety, ktoré boli podľa nás veľmi dôležité. A tu je rozhodujúce a buď chceme veľmi jasné vyjadrenie komisie, alebo ak komisár nepríde, tak aby to bolo v samotnom texte. Pre mňa je to veľmi dôležité. Ale obrovskú prácu sme urobili pre nové nástroje Elizy Ferreri. Urobilo sa veľmi veľa pre iniciatívnu správu pervanš o európskom semestri aj o podvodoch, takže je tam určite pridaná hodnota a nejde o to, aby sme teraz všetko hodili cez palubu a hlavne v ekonomickom dialogu, aby sme upustili od myšlienky. Jednoducho, ak sme navzájom prepojení, tak musíme medzi sebou rozprávať. Thank you, chair. Uh... Filip Lambert, ďakujem. Na úvod by som povedal, že skupina zelených eh, rozhodne podporuje prísne princípy hospodárskej správy. Vieme, že v Európe ich potrebujeme, ale musia splňať tri kritériá. Po prvé, musia byť efektívne tieto opatrenia. Ďalej po druhé, musia byť udržateľné dlhodobo a po tretie, musia byť spravodlivé a tu sa domnievame, že tento súčasný balíček nesplňa tieto kritériá. Keď chceme e, prijať stanovisko, musíme sa uvedomiť, že sú to aj body, ktoré podporujú a teraz splňajú tieto kritéria a sú, ktoré nie. E, správa Bortman Kola Gulára, naša skupina bude hlasovať proti. A poviem to jasne, nám by pomohlo, aby sme hlasovali za tento balíček, e, nasledovné dve prepojenia. Poprvé, prísnejšia disciplína, nielen čo sa týka verejných výdavkov, ale aj vo veci konania v prípade investícií, boja proti chudobe, boja proti klimatickým zmenám, zabezpečenie zamestnanosti a tak ďalej. A túto disciplínu v súčasnosti nemáme. E, nazýva sa to stratégiou 2020 a je to v podstate žart, pretože nikto to už neberie do úvahy. My by sme chceli zaviesť väčšiu mieru disciplíny, takúto záväznú disciplínu aj do samotnej stratégie 2020 a do správy. Inak ju nepodporíme ďalej. Po druhé, je pre nás neprijateľná otázka fiskálnej disciplíny, ak nebudú v rovnováhe e, príjmy a výdavky Členské štáty e, neustále odmietajú akúkoľvek formu pokroku. Myslím, že tým, že by sme podporili tento pak stability a rastu, e, ak by sme vedeli, že sa prvým krokom otvorí balíček e, o daniach, ale takéto náznaky nie sú, nie sú tu prejavy ochoty otvárať takýto balíček. Iný prípad je balíček o mikrodohľade. My tu zavádzame nové princípy, vytvárame nový rámec, snažíme sa venovať otázkam, ktoré v podstate spôsobili krízu v Španielsku, v Írsku a v iných krajinách. A v tomto zmysle si myslíme, že sa podarilo dosiahnuť výrazný pokrok. Ešte by som rád otvorene uviedol to, čo som spomenul už v uzatvorenej časti schôdze. Tento proces bude dôveryhodný iba za predpokladu, že dohľad na makroekonomickej úrovni bude obojsmerný. To znamená, že bude zmysluplný že budeme sledovať aj krajiny s prebytkom, aj v deficite. Tu ide o symetriu. Musím povedať veľmi jasne, že rada eh, veľmi tvrdohlavo odmieta takýto systém a vieme prečo. Som veľmi rád, že parlament konečne dosiahnu dohodu v tomto bode. vieme, že niektorí by boli radi zašli ešte ďalej, niektorí nie, ale myslím, že dohoda je dobrá a um, kým ju budeme dodržiavať, naša skupina podporí tento balíček uh, od na makroekonomickej úrovni. No a v neposlednom rade myslím, že to, čo dosiahla Vicky Ford, uh, čo sa týka rozpočtového rámcu, uh, výsledky sú dobré, aj to podporíme v tom zmysle, že musíme hľadať profesionálne spôsoby rozpočtovej politiky. Ešte na záver jedna vec, ak dovolíte. Často sa spomína Paríž a Berlín v posledných dňoch. Ja pochádzam z malej krajiny, ale viem veľmi dobre, že nič veľké sa nepodarilo naplniť v Európe bez veľmi silného vodcovstva a Paríža a Berlína alebo Francúzska a Nemecka a a bol by som očakával, že tieto dve krajiny, najväčšie hospodárstva a najväčšie krajiny v Európe, že budú viesť Európu že budú ukazovať cestu e, k ambicioznejšiemu balíčku hospodárskej správe. A namiesto toho, čo tu máme, máme tu um, ehm, nohotu de Ville, e, ja ti poškrabem chrbát, keď ty poškrabeš môj. Teda ja ťa podporím v tom, že zabrániš k prvkovnej väčšine a ty mi pomôžeš v tom, že zabránime symetrii. To podľa mňa nie je e, prípad vodcovstva a tým škodíme budúcnosti všetkých našich občanov. Ďakujem. Ďakujem pekne, predsednička. Mám na zozname Elisu a Karl. Tí sú obaja spravodajcami. E, ďalej e, dostane slovo jeden rečník v mene skupiny. Máme tu predsedničku vlády z Bermúd a ministerku financií. Už pred desiatimi minútami sme mali začať tento bod a taktiež tu máme e, na programe výmenu názorov s predsedom rady. Teda preto vás chcem požiadať, aby ste sa obmedzili vo svojich vystúpeniach na čo najkračší čas. Taktiež dáme slovo pánovi Fejovi, pretože aj on je spravodajcom. Už nikto ďalší nedostane slovo, iba ak by sa objavil nejaký ďalší spravodajca Elisa. Ďakujem, pani predsednička, naozaj len veľmi rýchlo. Nebudem už opakovať, čo tu už zaznelo z úst kolegu Bulmana. A to v tom zmysle, že je nevhodné v tejto chvíli predkladať balíček sankcií. Avšak myslím, že nerovná váha na makroekonomickej úrovni je novým prvkom z hľadiska starého paktu stability rastu, pretože je to nový prvok a pretože snaha je tu rozšíriť eh, deň v Európe, musíme eh, prijať tie správne rozhodnutia. Chceme, aby sa parlament eh, veľmi priamo podielal na príjmaní rozhodnutí tak, ako je to naplánované v postupe spolurozhodovania v celom procese, nielen v tej časti o sankciách, ale aj v rokovaniach, o porozumení E, na čo vlastne chceme uvaliť sankcie. Veľmi usilovne sme pracovali, e, chcem sa poďakovať predsedníctvu a chcem sa poďakovať aj komisii veľmi srdečne za všetku prácu, ktorú odviedli. E, parlament sa snažil o delegované akty a v snahe o kompromis sme upustili od delegovaných aktov a namiesto toho máme celý rad otázok, ktoré obsahujú problematiku vnímania Európy ako celku a nejednotlivých krajín. V tom prekladajúcom vnímaní sankciovania krajín už máme dosť sankcií, musíme si uvedomiť, eh, ako komplikovane funguje vnútorný trh so spoločnými horizontálnymi politikami a práve preto potrebujeme symetriu. To nie je eh, žiadny okrajový bod, eh, je to jadro vnímania toho, čo sa práve deje v Európe a taktiež na vnútornom trhu, najmä v eurozóne preto je mimoriadne dôležité, aby sme si cenili tú rovnováhu, ktorú sa nám podarilo dosiahnuť e, s predsedníctvom. A je skutočne obrovským sklamaním, že sme stratili e, jednu z, z základných častí dohody, ktorú sme dosiahli. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa usilovali o stabilizáciu spoločného stanoviska a dúfam, že v budúcnosti sa nám podarí získať širší konsenzus eh, k tomuto balíčku. Ja by som bola rada, keby sa nám to podarilo, ale nemôžem upustiť od jednej dôležitej časti, od otázky symetrie. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom eh, za ich eh, ústupčivosť, aby sme sa snažili nerobiť nesprávne kroky v kontexte, kde tie nesprávne kroky sú viditeľnejšie a efektívnejšie ako správne kroky. Európa potrebuje správne kroky na to, aby prežila a aby e, zaznamenala pokrok v budúcnosti. Ďakujem. Karl. Karl Haglund. Yes, thank you. No, ďakujem pekne, pani predsednička, veľmi stručne najskôr. Chcem poďakovať kolegom, zvlášť kolegom v Rade a maďarskému predsedníctvu za e, tvrdú prácu a spoluprácu Samozrejme, že sme mohli byť v jednoduchšej situácii, ale zároveň je dôležité zmieriť sa s tou skutočnosťou, že sú tu zásadné politické rozdiely v niektorých veciach, ktoré sa nedajú vyriešiť iným spôsobom ako hlasovaním. To je súčasť demokracie. Urobili sme dobrú prácu, našli sme spoločné stanovisko k makročasti, ktorá si vyžaduje veľké kompromisy. Zároveň si myslím, že výsledok je dobrý. Chcem ubezpečiť moju kolegyňu pani Ferrera, že sa budeme dlžať dohody aj k symetrii, pretože toto je správny spôsob, ako napredovať a dúfam, že rada to pochopí. Osobne, pokiaľ ide o pakt rastu a stability, ľutujem, že socialisti nechcú hlasovať za, ale zároveň je tu zásadný rozdiel a ten sa nedá vyriešiť kompromisným rokovaním, takže podľa mňa nie je užitočné tento proces predlžovať a som rád, že väčšina chcela hlasovať za vo štvrtok a praktického hľadiska je to veľká zodpovednosť na rade. Súhlasím s kolegom Lambertsom, že spôsob, akým Francúzsko a Nemecko na toto reaguje, nie je veľmi e, šťastný a dúfam, že myslím, že rada v piatok bude mať veľkú zodpovednosť, e, kedy rozhodne o obsahu a možné, o možnej prestíži e, z také, ako sme mali minulú, e, v súvislosti s rozhodnutím z minulej e, jesene. Týka sa to budúcnosti spoločnej meny a toto rozhodnutie je na rade. Ja ale verím, že tá línia, ktorú sme si vybrali, je správna, aby sme to vyriešili a dosiahli dohodu. Ďakujem. Ďakujem. Ser agradecer. Ďakujem pekne. Ak dovolíte ten e, prvý dojem, pokrát by som poďakoval spravodajcovi za jeho prácu aj tieňovým spravodajcom, ako aj rade, komisii za dlhé, dlhé hodiny trialógu a Vypracovali sme stanovisko, ktoré je síce dosť rozdielných názorov je naň. Ako vidíme, ako vyzerá pakt stability, ja ho spomínam v svojej správe o tých korektívnych opatreniach, aby to bol rozumný prístup ako znižovať verejný dlh a tiež hovoríme o rytme znižovania dlhu. Zorazňujem, že e, sme v prechodnom období niektorých krajín a nemali by sme zabúdať na dôležité rozhodnutia Európskeho parlamentu o európskom semestri, kde hovoril o pakte stability, o ekonomickom dialogu a o euroobligáciách. A tiež je dôležitá otázka symetrie. Je to veľmi dôležité pre Európu, ktorá by mala rásť rozumným spôsobom a preto vyzývam a vysielam poslednú výzvu aby sme dosiahli čo najväčšiu väčšinu, aby sme posilnili stanovisko parlamentu. Ďakujem. Uh, uh, Ďakujem pekne. Mala by som povedať poslancom, že komisár aj ministri uh, ponúkli svoju účasť na našich diskusiách, ale ja som im povedala, že poslanci samotní majú toho veľa, čo chcú povedať a podľa mňa tak sa to aj stalo. Takže mm, chcem vám povedať, že oni boli pripravení prísť. Viem, že je tu určité napätie ohľadom odneskorenia alebo posunutia záverečného hlasovania, ale toto je jediný spôsob, kde je ešte nádej získať dohodu v prvom čítaní a ja dúfam, že rada e, využije túto príležitosť Revízia obráteného jeho hlasovania kvalifikovanou väčšinou by nemala byť prekvapením pre parlament. Parlament to odmieta. Dosiahli sme dohodu tento týždeň v rámci spolurozpodovania. Veľká, e, veľké veci sa dosiahli a jeden zo zásadných faktorov, ktorý tu zohrával úlohu, je maďarské predsedníctvo a, a Andráš, ktorý nemohol urobiť viacej. Ospravedlňujem sa za to, že sme vás prilepili na tú stoličku až do tretej ráno, ale ak bolo možné vydlaždiť cestu záverečnej dohode, tak Veľká zásluha e, patrí vám. Neprekvapuje nás, že keď je takáto politická téma, tak e, e hľadanie politických zásluh vždy nastáva a tu je zaangažovanosť Európskeho parlamentu. Nedá sa to urobiť len radou a medzivládnymi opatreniami. To je jeden z problémov, ktorý konštatujeme a prečo nedokážeme nájsť e, prevažnú väčšinu pre niektoré témy, ktoré riešime tu. Pretože je veľmi ťažké nájsť e, takéto, identifikovať tieto zásluhy. A jediný spôsob, ako rada získa tieto zásluhy, tieto politické zásluhy, je spolupráca s parlamentom. A chcem znovu poďakovať e, a za to, čo zrejme bude výsledkom hlasovania vo štvrtok. Takže ďakujem všetkým. Teraz prejdeme e, s 15-minútovým oneskorením na výmenu názoru, e, k výmene názorov e, s Paulou Ann Cox, predsedničkou vlády a ministrov financií. Ospravedlňujem sa za tento časový sklos. Right, Ďakujem pekne. Ak teda to môžeme takto uzavrieť, máme túto výmenu názorov a potom bude výmena názorov s, s predsedom rády maďarského predsedníctva, teda maďarským ministrom financií. A to bude potom po tejto výmene názorov s premiérkou Bermud Mali sme niektoré významné veci, ktoré sme museli, museli prejednať predtým, takže ospravedlňujem sa za časový skos. Vítajte v našom výbore, veľmi nás zaujíma, čo nám chcete povedať a bez meškávnia e, s mojim poďakovaním vám dávam slovo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Dobré ráno, vážení poslanci a vážení hostia. Chcem vám poďakovať za príležitosť jedinečnú príležitosť pre premiérku, teda pre mňa, aby som mohla prehovoriť na tejto pôde. Najdôležitejšie, nebudem hovoriť dlho, je táto, najdôležitejšia táto výmena a zdôraznenie toho, že ja tu zastupujem strategické akého partnera ide aj o špeciálne, špecifické vzťahy. Bola som tu na dvojdomom stretnutí a mala som príležitosť stretnúť sa s členmi komisie, so sekretariátom, s predstaviteľmi e, pre správu veci verejných a je to veľká príležitosť, hlavne v kontexte toho, čo sa deje v Európskom spoločenstve je to týždeň, kedy treba vynaložiť obrovskú energiu a sústrediť sa na to, čo sa v Európe deje, ale je to tiež príležitosť, e, pokiaľ ide o nastávajúce príležitosti pre nás na dialog. A hovorím to preto, lebo len minulý týždeň som bola vo Washingtone a tam kongres sa sústreďuje na to, čo urobíme ohľadom e, rastúceho dlhového stropu a myslím si, že tam bude určitá paralýza. Všade vo svete cítime e, dôsledky hospodárskeho útlmu, recesie, ktorá je nebývalých rozmerov a komentáre e, zo strany pána Geidnera e, na začiatku tohto mesiaca, keď povedal, že dúfa, že výsledkom regulácií USA nebude regulačná arbitráž zo strany ostatných krajín. To je ďaleko od toho, kam by sme sa chceli dostať a chcem vám povedať z tejto perspektívy Bermud, že my vnímame veľmi seriózne dôležitosť regulačného rámca, ktorý musí byť zdravý, robustný a e, musí mať makroekonomický základ a práca, ktorú urobil dozorný orgán v oblasti menovej politiky e, urobil závažnú prácu. My sme krajinou, ktorá musí mať robustnú kontrolu a e, systemické prispôsobovanie sa je kľúčové z pohľadu Bermud, z pohľadu našej veľkosti. Pre niekoľkými týždňami sme u nás organizovali globálne fórum OECD. Boli sme zvolení podpredsedom, ale ešte dôležitejšie je to, aký dojem a akú zaangažovanosť smerom k transparentnosti a spolupráci sme vyslali. E, sme v tom všetci spolu. Svet je jednou dedinou, kde konkurencieschopnosť, finančné systémy sú prepojené a my uznávame dôležitosť toho, že toto je moment príležitosti a musíme byť odhodlaní v našich záväzkoch napredovať. keď sa hovorí o Bermudách, o našej snahe ohľadom Solventnosť 2, tak sme boli ocenení. Prečo? Lebo zmeny, ktoré robíme v ohľadom Solventnosť 2 jasne ukazujú, že berieme túto vec vážne a e, uznávame dôležitosť kredibility, integrity a zdravých štruktúr a celkového rámca pre fungovanie v oblasti finančných služieb. Takže ak e, si treba zapamätať jednu vec ohľadom Bermud, tak by to bola následovná vec. Napriek našej malej veľkosti sa považujeme za obrov v oblasti zaangažovania sa v spolupráci, v transparentnosti a chcem, aby ste si zapamätali, že sme zabezpečili, že do roku 2024 budeme mať skompletizovaný systém e, v oblasti výmeny informácií a chceme zabezpečiť, aby tu bol systém kredibility a robustnosti. A na záver by som chcela povedať, že sloboda, rovnosť, bratstvo ako princípy platia aj pre ostrov, ktorý možno nie je tak geograficky blízko smerom k vám, ale Eh, v oblasti oceňovania a príjmania jednotlivých princípov v tomto globálnom prostredí sme k vám blízko. Ďakujem pekne za váš čas a za vašu pozornosť. Ďakujeme pekne. Dostala som signál od Petra Skinnera, ktorý bol spravodajcom pre eh, smernicu Solventnosť 2 veľmi dobre pozná Bermudy, Eh, pán Skinner, ja by som rád, keby som eh, vedel o Bermudách o mnoho viac. Myslím, že pani eh, premiérka, najskôr by som vám mohol si poďakovať za to, že ste medzi nás prišli, že ste nás informovali o tom, aký je vývoj vzťahov medzi vašou krajinou a Európskou úniou. Viem, že ste veľmi diplomatická. Ja som sa stretla s vašimi kolegami a ty uviedli, že prečo Bermudy prijali kroky, ktoré prijali na zvyšení transparentnosti. Boli rôzne sú e, kritické hlasy z celého sveta, ktoré tvrdia, že by sa dalo zájsť ešte ďalej. Vieme, že sme do veľkej miery zodpovední za to, že bariéry sú čo najvyššie pre mnohé iné krajiny. A vy ste jednou z prvých krajín v prvej vlne, ktoré hľadajú ekvivalenty. Iba Bermudy, Japonsko a Švajčiarsko sú v popredí um, poisťovníctva Zaujímalo by ma, či z hľadiska vnímania diania na iných kontinentoch, e, že je to úplne mimo pozornosti, že je to rizikové pre mnoho hospodárstva. Zaujímalo by ma, ako vy vnímate tieto obavy. A mohli by ste sa prosím tomuto vyjadriť, či by ste mali skôr počúvať Američanov alebo Európanov, pretože ste umiestnili v Atlantiku tak, že sa musíte rozhodnúť, na koho stranu sa prikloníte ďalej, čo sa týka um, niektorých eh, produktov eh, na vašom trhu. Um, pre nás sú dosť exotické. Mnohí Európania by utiekli pred takýmito produktmi, pretože by celkom nechápali mieru rizika. Ale na Bermudách to funguje dobre, je to prínosné pre obe strany. Teda ja by som chcel oceniť a pochváliť vývoj e, na Bermudách, pretože vnímam pokrok, ktorý ste zaznamenali a zaujímalo by ma, či e, by bolo niečo, čo by sme mohli my urobiť na európskej úrovni, pretože ste spomenuli strategické partnerstvo, či by ste nás chceli na niečo upozorniť v týchto transatlantických vzťahoch, e, ktoré si tak veľmi ceníme. Ďakujem. Ďakujem za túto otázku. Myslím, že táto téma je veľmi komplexná a napriek tomu, že som právnička, budem sa snažiť byť čo najstručnejšia vo svojej odpovedi. K téme vnímania a taktiež e, k tej dichotómii toho, čo sa deje v samotnej krajine a mimo jej hranic e, My sa vždy snažíme o to, aby nás vnímali ako isté bezpečné útočisko pre tých, ktorí chcú investovať. Bermudy majú veľmi zdravý rámec prudnočného dohľadu, veľmi zdravý regulačný rámec, ktorý e, nemá obdobu. E, my sme boli predmetom e, kontrol zo strany veľmi prísnych orgánov, najprísnejších orgánov, Medzinárodný fond, ďalej Britská rada pre kontrolu a taktiež v rámci Ehm, smernice Solvency 2 boli tiež taktiež predmetom eh, kontroly zhruba pred dvoma týždňami. Ja som eh, už naznačila, keď som hovorila o transparentnosti a spolupráci, že Bermudy pred mnohými rokmi eh, boli súčasťou vytvárania modelu pre daňovú transparentnosť v rámci OECD. Teda my sme sa snažili byť na tej najnižšej úrovni, ktorý sme sa zúčastňovať a taktiež pomáhať vytvárať tento rámec a prejaviť svoju ochotu, aby sme sa nepodielali na škodlivom zdaňovaní. Teda čo sa týka výsledkov doveryhodnosti, myslím, že e, Bermudy jasne dokázali to, na čo im záleží. Nedávno e, sme podpísali dohodu o výmene daných informácií. Možno spomínate, že sme boli prvou krajinou, ktorá sa posunula na ten tzv. biely zoznam, pretože sme si uvedomili, že bez hľadu na, náš, na našu veľkosť, ak sa chceme aktívne podielať e, na transakciách vo svete biznisu, musíme dodržiavať pravidlá a musíme dokázať tým, ktorí chcú podnikať na Bermudách, e, že máme dobrú reputáciu, pretože reputácia a dôveryhodnosť je skutočne mimoriadne dôležitá. Ďalšia vec, ktorú považujeme za dôležitú, je, že aj e, z hľadiska štandardov, ktoré patria v platia v Spojených štátoch amerických e, vzhľadom na skupinu, ktorá je zaobraná na boj proti praniu špinavých peňazí. E, Bermudy sa objavujú na tej najnižšej časti tabulky, čo sa týka miery rizika. Teda sme vnímaní ako veľmi dôveryhodná krajina takto my vnímame e, problematiku toho, čo sa deje v našej krajine a mimo nej. Čo sa týka výsledkov, e, pred niekoľkými týždňami sme mali viac ako 200 delegátov celého sveta na e, globálne fórum OECD. My sme boli hostiteľskou krajinou a máme tam zástupcu podpredsedu tohto orgánu. Čo sa týka Solvency 2, a komerčné poisťovacie spoločnosti Eh, viem, že často, keď sa posúvame na túto odbornú úroveň, eh, keď ma počúvajú o tom, čo sa hovorí na úrovni ministrov financií a nie na sociálnou, sociálnej témy, je to skutočne veľmi odlišné. Keď sa pozeráme, pozeráme na sektor poisťovníctva, musíme si uvedomiť, že Neexistuje univerzálne riešenie. Fyzickí klienti chcú si uvedomiť, že riziko pre našich e, občanov e, je nižšie, pretože to riziko sa už obsiahlo. Tie fyzické osoby, tie e, obchodné zaisťovacie spoločnosti sú úplne v inej kategórii. Sú rozsiahle, sú vybavené a regulačný orgán na Bermudách e, rozhodne e, zaviedol systém regulácie, ktorý vychádza aj z princípov a aj hodnotenia rizík a vidíme na našej legislatíve, že sa neustále snažíme zvyšovať štandardy a taktiež poskytovať nezávislým orgánom potrebné zdroje. A e, ministerstvo financií a ja sa snažím predstupovať pred parlament a rokovať o legislatíve, aby sme prekonali všetky prekážky. Je však veľmi dôležité, aby tí, ktorí hodnotia Bermudy, aby dokázali eh, rozlišovať medzi týmito veľkými hráčmi, fyzickými osobami, teda právnickými osobami, ktoré sú eh, o mnoho v riskantnejších okolnostiach eh, a tými veľkými, ešte väčšími hráčmi. Čo sa týka našho sektora poisťovníctva, v porovnaní s európskym sektorom, ten je čoraz významnejší a neustále rastie. Obojstranné obchodovanie v Európe je teraz v hodnote e, zhruba 60 miliard dolárov billion since 2007. Similarly, Taktiež e, e, e, Nemecko obchoduje s berbendami o 15 viac ako v minulosti, pretože o 100 narástli finančné služby z Bermúd. My sa sústreďujeme na mimoriadne špecializované odvetvia biznisu podnikatelia k nám prichádzajú kvôli tým komplikovaným e, obchodným modelom, pretože vedia, že máme mm, skúsenosti a vedomosti nielen na úrovni našich podých partnerov, ale najmä na úrovni nezávislých regulačných orgánov, teda čo sa týka Európskeho spoločenstva, aj spotrebitelia, aj podniky majú potom prospech z lepšej hospodárskej súťaže a z nižších nákladov. Keď som vo Washingtone, a práve toto je jedna z najvýznamnejších tém, pretože ja vám môžem hovoriť o tom, aký sme vynikajúci, aký zdravý je náš ehm, sektor ehm, financií a ak máme dobré renomé. Ehm, politikov zaujíma najmä to, aký to má priamo vplyv na bežného človeka aký to má vplyv na jeho volebný obvod v Kalifornii alebo na Floride, kde majú dočinenia s hurikánmi a so záplavami. A keď im povieme, že Bermúdy poskytujú eh, prístupovú kapacitu a výrazne znižujú náklady pre domáceho spotrebitelia a taktiež pre eh, domácich politikov. Toto je téma, ktorá o mnoho viac zaujíma politikov čo sa týka strategického partnerstva a čo by sme mali sledovať, e, už tu by som e, to opísala na malom príklade, ak dovolíte, včera, keď sme sa stretli s zástupcami komisie. Ja, keďže viem, že OECD sa snaží vyslať e, svojich zástupcov na Bermudy, pretože sú príliš zaťažení a každá krajina chce e, svoju vlastnú správu, nemajú na to dostatok rezerv a vedia, že my sme skúsení, chcú vyslať niekoho na náklady bermudskej vlády, aby sa tým zaobrala. Bude to prospešné aj pre nás, pretože o rok alebo o dva získame niekoho, kto sa vráti Ak to bude prepojený a bude skúsenejší. Ale Včera, keď som sa e, rozprávala so zástupcami komisie, e, som sa pýtala, či je tu ochota vyslať takýchto e, zástupcov nie na vaše náklady. Isté, že ak budete ochotní pokryť tieto náklady, veľmi ochotne to príjmeme, ale ide o to, aby sme zdôraznili, že nám na vás veľmi záleží a musíme sa snažiť o takéto formy výmeny. Toto je jedna forma, jedna možná forma partnerstva. A ďalej, a to je relevantné najmä v prípade Solvency 2, je mimoriadne chválihodné, že Bermudy sa vnímajú ako krajiny, ktoré sú v prvej vlne hodnotenia. My sme prešli všetkými nástrahami tohto systému. Snažili sme sa plniť všetky podmienky a to veľmi um, uh, promptne. Ja by som bola rada, keby v procese príjmania rozhodnutí, uh, aby ste sa vy, legislatívci, pozreli aj na otázku ekvivalentnosti systému Solvency 2, aby ste netrestali Bermudy za to, že sa snažia konať čestne a spolupracovať v snahe plniť požiadavky. Myslím, že to je dôležité eh, pripomenúť. Tí, ktorí eh, sa snažia všetko plniť, by nemali byť trestaní. To je taktiež ďalší kľúčový aspekt eh, nášho strategického partnerstva. Dúfam, že som odpovedala na vašu otázku. That, uh, comprehensive... Ďakujeme za tento komplex, na túto komplexnú reakciu. Teraz Filip. Uh, you, Minister, Ďakujem pekne, pani ministerská predsednička, že ste tu dnes medzi nami. Úprimne povedané, ja trochu nechápem, prečo niektoré firmy, mnohé z nich aj európske alebo americké, prečo sa chcú edaplovať, etablovať na Bermudách. Ja viem, že sú to krásne ostrovy, že meteorologické podmienky sú fantastické a určite sú tam isté skúsenosti, ale ja predpokladám, že tieto skúsenosti budú aj niekde inde. Takže ak niekto ide do vašej krajiny, tak predpokladám, že nejde na to tam, aby získal rozvojovú pomoc. Bude to zrejme súvisieť s tým, e, že máte takéto podmienky a vy môžete mať rôzne argumenty, ale pokiaľ ide o transparentnosť, tak vôbec sa nezverejňujú účty, rovnako ako vlastníctvo veľkých firiem nie je zverejňované. Vôbec sa nechcete zúčastniť smernice EÚ o daniach e, zo úspor. Vy ste určite poukázali a viete, že sú rozdiely medzi Bermudami a sú iné časti e, sveta, ktoré sú v horšej situácii, kde sa perú špinavé peniaze a tak ďalej. Ale ja vám začnem veriť až vtedy, keď budete súhlasiť s automatickou výmenou fiskálnych informácií, keď podpíšete smernicu o zdaňovaní úspor, až vtedy začnem veriť, že beriete vážne obchod do úvahy. Ďakujem, hovorí host, za vašu otázku aj komentár je jasné, že samozrejme s vami nebudem súhlasiť so všetkým rešpektom. V októbri som nastúpila na post predsedkyne vlády a moje jedno z prvých vyhlásení bolo, že veci nebudú pokračovať tak ako doteraz a že sa krajina otvorí rokovaniam. A čo je naozaj podľa nás dôležité, aby ste spomenuli tie meteorologické podmienky, krásne ostrovy a tak ďalej. V 70. rokoch e, boli Bermudy známe kvôli modrému nebu, slnku, pokoju a tak ďalej. Ale sektor cestovného ruchu sa e, za posledné roky zmenila. Teraz sme známi tým, že máme tieto skúsenosti, máme e, reputáciu jurisdikcie prvého rangu, pokiaľ ide o finančné centrum a tiež by sme mohli skonštatovať, ako som už povedala, pokiaľ ide o tú výmenu fiškálnych informácií, o to, že sme podpredsedom OECD a že sme v global forme. Tu nejde o to, že by sme spochybňovali e, myšlienky v našom finančnom rámci. A to isté platí aj pre smernicu o zdaňovaní úspor. My si myslíme, že na rozdiel od tých informácie o tej výmeny informácií, tak my máme dohodu zo 70. rokov z USA a keď príde nejaká žiadosť o informácie, tak Bermody odpovedajú adekvátnym spôsobom. Takže naši občania, aj naše firmy a inštitúcie už preukázali, že pôsobia v dobrej vôli, konajú tak a vždy sme boli za integritu našich finančných systémov. A to je práve to, čo láka firmy na Bermudy. Reputácia, reputácia, reputácia, to je ten hlavný faktor. To znamená, že nejde o to, že by sme boli nejakou čiernou dierou, ale že máme banky a pôsobíme koherentne v zmysle medzinárodných noriem. Som si istá, že časom sa vaše názory možno zajtra nezmenia, ale dúfam, že na základe skutočnosti a aktivít e, zmeníte aj vy názor. Teraz Astrid Ľulík. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ešte, e, dovolíš, dáme si slúchadlá, Astrid. I'm sorry, but my English is not good enough. Ospravedlňujem sa, nemám dobrú angličtinu, hovorí pani Astrid Lulingová, pokračuje vo francúzštine. Pani predsednička, úvodom by som poďakovala pani predsedničke vlády premiérke Bermud, že prišla na našu schôdzu, do nášho výboru, ale predovšetkým by som jej pogratulovala za to, ako ste vysvetlili vaše úsilie v oblasti dôveryhodnosti, integrity, reputácie a vášho finančného postavenia. Ja pochádzam z malej krajiny, luxemburské veľkovojvodstvo a zo strany veľkých dostávame približne rovnaké a veľmi často nespravodlivé kritiky pretože my ako mali sme si dovolili rozvinúť finančné e, centra a rozvinuli sme aj iné sektory hospodárstvo, hoci niektorí si myslia, že mali by sa do tohto jednoducho nemali montovať. Preto vás veľmi dobre chápem, veľmi dobre. A rada by som vám pogratulovala a povedala, že nie je vôbec ľahké, a ja o tom niečo viem, aj v tomto parlamente bojovať proti starým predsudkom. Jedno francúzske príslovie hovorí, nie je horší ten hluchý, ktorý nechce počúvať a veľmi často k tomu dochádza, keď niektorí súdia a to posledné vystúpenie je preto typické, keď proste robia súdy a nemajú žiadne odôvodnenie, nevychádzajú zo skutkov, ale vychádzajú zo svojich predsudkov. Prečo členské štáty EÚ by mali otvoriť butik napríklad na Bermudách? Veľmi často sa stáva, že tretie krajiny otvárajú butik u nás v hociakej oblasti. A čo je ale dôležité, aby sme rešpektovali pravidlá a ak sa tieto pravidlá rešpektujú, tak aj ostatní rešpektujú fakt, že pravidlá sa rešpektujú. Ešte niečo nástrojom a na zachytávanie ponuky. Sú to dobré riešenia, sú kompatibilné a keď to rešpektuje reguláciu, tak ja si myslím, že treba nechať veci také, aké sú, pretože je to uspokojivé a kompatibilné s pravidlami solventnosti 2. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, hovorí pani Koksova. Ja by som mohla samozrejme pokračovať, ale myslím, že ste povedali naozaj všetko a ja by som vám rada poďakovala za váš príspevok a dodala by som, že riadenie spočíva v tom, že urobíte správnu vec a permudy sa objavujú, sa považujú za lídra vo finančných službách a ja si myslím, že všetci by mali fungovať za rovnakých podmienok a to je jeden z dôvodov, prečo som povedala, že dúfam, že nebudeme postihovaní za to, že to robíme dobre. Veci nechceme ani zdržiavať. Ešte raz vám ďakujem a oceňujem ten váš príspevok. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Máte šťastie, lebo sú tu traja ľudia, ktorí sa v rámci solventnosti 2 snažili o vyriešenie týchto otázok. A teraz má slovo Antolín, nech sa páči. Ďakujem pekne, hovorí pán Sančos presedo. Tiež by som rád poďakoval za to, že ste tu dnes medzi nami vo výbore. A so zaujímom som si vypočul vaše slova. Spomenuli ste strategickú asociáciu, hovorili ste o líderskom postavení Bermud vo finančnom sektore, ale ja mám dve otázky. Prvá, spolupráca v dohľade. Je jasné, že EÚ chce, aby jej normy v oblasti regulácie sa rešpektovali a aby sa mohlo úzko spolupracovať s vašimi dohľadnými orgánmi. A tento dohľad a informácia, ktorá je k dispozícii, aby boli k dispozícii európskych inštitúcií a ja by som chcel, aby ste mi na to odpovedali a pokiaľ ide o daňovú spoluprácu, ak je tu vôľa spolupracovať v tejto oblasti, čo by podporilo výmenu informácií a dokonca by mohlo dôjsť k tomu, že by sme mali porovnateľné štandardy, ako fungujú v rámci členských štátov EÚ a pokiaľ ide o účtovníctvo, že by tam bola tiež povinnosť informovať krajinu po krajine, prípad od prípadu, či je tu tá možnosť a vôľa. Sir, thank you for your question. Ďakujem pekne za vašu otázku. prvej otázke dva aspekty. Akým spôsobom môžeme podporiť spoluprácu medzi regulátormi? Ministerstvo financí, na ktorého čele som ja, existuje a tiež je tu nezávislý úrad, ktorý má svoje vlastné právomoci a ja do neho zasahujem. Možno niektorí by povedali, že práve preto to tak dobre funguje, ale Európsky menový orgán vytvoril medzinárodné dozorné kolegia, ktoré spolupracujú s dohľadnými orgánmi na celom svete. Pretože v rámci solventnosti 2 je veľmi dôležité, aby prebiehol funkčný dialog a môžete si byť istí, že existujú potrebné informácie o spoločnostiach, ktoré majú skupiny a holdingy po celom svete a tieto informácie sa môžu konsolidovať a že tu existuje spolupráca medzi rôznymi dozornými orgánmi na celom svete. A práve to zaviedol náš Bermudský úrad. Tento týždeň som tu bola práve preto, že niektoré partnerstva medzi súkromným sektorom a vládou zo strany dozorcu to vyzeralo tak, že práve ten dozorný orgán sa zúčastňoval dialogu. My sme na jeseň na Bermudy pozvali predstaviteľov hlavných dozorných orgánov a Bermudský menový orgán podporil túto iniciatívu, pretože si myslia, že je to dôležité. Dnes do obeda sme dostali uistenie o tom, že je tu vôľa pozrieť sa aj na regulačnú stránku veci, aby tu len nešlo o informovaní. O podstate my sa naozaj chceme uistiť, že pôjde k vzájomnej výmene informácií a že budeme spolupracovať. Pokiaľ ide o daňovú spoluprácu, ako som už povedala, Bermudy sa podielajú na vytváraní toho kódexu OECD. Máme veľmi veľa dohôd, 24 dohôd o výmene informácií a dnes poletím do Londýna a zajtra tiež podpíšem dohodu o výmene daňových informácií s Indonéziou, takže je jasný, jasné, že chceme byť aktívni a chceme byť dôveryhodným globálnym partnerom. A veľmi jasne sme dali najavo, že nepodporujeme ani neschvalujeme žiadne nekalé podnikanie UDO. Mulțumesc, doamnă președintă, și Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj pani premiérke za tú rozhodnosť, pokiaľ ide o transparentnosť, dôveryhodnosť v obchodovaní na Bermudách a s Bermudami. Pán Lambert spomenul jednu otázku, ktorá súvisí s vlastníkmi spoločnosti, ktoré sú registrované na Bermudách. Títo vlastníci zdá sa, nie sú zverejňovaní, nie sú zverejňované ich mená, ale nepočul som odpoveď, vašu odpoveď na túto otázku. Pokiaľ ide o otázku registrácie spoločnosti a tiež e, e, prospešného vlastníctva. Čas našej legislatíve, legislatívy a tiež aj pôsobnosť Bermudského menového e, regulačného orgánu ako aj legislatíva proti praniu špinavých peňazí. Toto je zastrešenie, pod ktorým robíme biznis. Takže máme register spoločnosti na strane vlády a máme tiež, e, pokiaľ ide o regulačnú stránku, e, makrofinančnú prácu, due diligence, kontrola osôb, ktoré chcú založiť e, spoločnosti u nás na, Berbuma, na Bermudách. Takisto spolupracujeme s Interpolom, overujeme dôveryhodnosť jednotlivých subjektov, čiže už máme v našich postupoch toto zakotvené a v legislatíve máme tu podnikové právo, ktoré pokrýva všetky povinnosti vyplývajúce z due diligence. To je určite, e, pokiaľ ide o vlastníctvo. Nedávno sme schválili legislatívu, pokiaľ ide o analýzu e, zo strany kolegov. Snažíme sa urobiť maximum, ale pokiaľ ide o nás modus operandi a existujúcu legislatívu, robíme všetko, čo je potrebné a kontrolujeme aj tých, ktorí sa snažia byť vlastníkmi spoločností, ktoré fungujú na Bermudách. Máme register spoločností, ten je verejný, ľudia majú k nemu prístup e, počas e, prevádzky, to je prístupné od 9. do 5. a môžu si vyžiadať aj kopie, pokiaľ ide o nominálne platby, čiže sme veľmi transparentní. Je to niečo, čo berieme veľmi vážne. Ďakujem pekne, Edward. Ďakujem pani mm, premiérka. História malej jurisdikcie mimo veľkých ekonomických blokov znamená, že mnohé krajiny z týchto veľkých blokov taká bola aj otázka Filipa, sa snažia e, zdôvodniť e, alebo e, chápu to tak, že niečo tam nemôže byť v poriadku v prípade, že malá jurisdikcia sa snaží fungovať v tejto oblasti. V minulosti tu bola daňová e, súťaž, určitá nedostatok transparentnosti, a, e, ale dnes sa to chápe tak, že tu musí byť súlad, očakáva sa tu súlad tejto jurisdikcie to nemôže jednoducho zmiznúť. Takže v prípade, že to tu nie je, tak je tu podozrenie, že niečo nie je v poriadku. Ako vysvetlíte, že niektoré z týchto jurisdikcií majú komparatívnu výhodu, že majú know-how a vytvorili si formu pracovných dohôd, ktorá je čiste konkurencieschopná, ale netransparentná ale teda transparentná a v súlade s medzinárodnými očakávaniami v tejto oblasti. Neviem, ako to vysvetliť. E, e, vysvetliť tieto podozrenia zo strany krajín alebo e, členských subjektov krajín, ktoré nevidia súlad, ale ja, má, ja by som odlíšila Bermudy ako miesto, kde nemôžu byť legitímne podozrenia. My nielenže máme súlad, ale aj spolupracujeme, sme transparentní. A myslím si, že to, čo je anomáliou v mnohých prípadoch, je to, že mnohí nechápu, prečo malá krajina by mohla byť atraktívna pre investorov. A ja by som možno mohla citovať, nemôžem hovoriť pre ostatné malé krajiny a nemôžem ich ani zastupovať, ale čo môžem povedať, keď mám hovoriť za Bermudy, uh, je, že budem hovoriť o nezávislých analýzach MMF, Medzinárodného menového fondu, mm, rozličných správ a je skutočnosťou, že pokiaľ ide o Bermudy a ako sme sa správali toto bolo vyhodnotené aj zo strany profesora Kumensa e, z jednej z amerických univerzít, ktorý povedal, že Bermuda majú, kla, má klastrový, Bermudy majú klastrový efekt. A čo to znamená? Že sa tu akumulujú talenty a znalosti na Bermudách a je tu vysoká kvalita poistných spoločností, ktoré sa tu sústreďujú, ale aj poskytovatelia služieb e, v rámci tohto bloku vidíte tu dôveryhodné banky, HSBC, máme právnikov, ktorí sú prvotriední, máme auditové firmy, ktoré sú súčasťou špičky a tiež toto je efekt magnetu, ktorý Bermudy majú. Možno, že preto, že sme menší, tak sme inovační v našom prístupe a rešpektujeme balík, ktorý je e, reputačne zdravý. Máme tu aj makrofinančný dohľad, ktorý láka podniky na Bermudy a je tu tiež skutočnosť, že našou kľúčovou charakteristikou je to, že my máme rýchly prístup na trhy, noví účastníci sa chcú dostať na trhy rýchlo a keď prejdú cez tú makrofinančnú časť, tak my nechceme váhať alebo otáľať, kým tieto spoločnosti začnú fungovať, pretože súčasťou fungovania v globálnom svete je konkurencieschopnosť a zjednodušovanie podnikateľského prostredia. A kým sa to deje v správnom rámci, ktorý je makrofinančne zdravý, aj regulačne zdravý, tak e, toto dáva Bermudám e, ich atraktívnosť ako líder v oblasti finančných služieb. Toto je naša charakteristika, toto nechceme meniť a keď sa mám stretávať ako premiérka alebo ministerka so spoločnosťami, tak niekedy mi hovoria, že hoci sa odlišujeme, predsa len oni si cenia tú kvalitu a reputáciu, ako aj prístupnosť e, Bermúd. Minister pre imigráciu alebo minister financií, takisto aj regulátori uznávajú, že musíme byť e, musíme mať vysokú kvalitu, pokiaľ ide o poskytovanie služieb a toto je typická charakteristika pre Bermudy. Hoci uznávam, že je tu aj e, ten podiel cestovného ruchu, pretože Bermudy sú e, krásnym miestom, čiže máme takú dvojitú výhodu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Myslím, že tým sa dostávame na záver našich otázok. Ďakujem pekne za to, že ste prišli na túto výmenu názorov. Viem, že jednotlivé členské krajiny, ako aj ja sama, budeme pokračovať v dialógu e, s vašim regulátorom. E, pôjde zrejme o solventnosť 2, ale aj ostatné legisprávne akty a budeme sa snažiť nájsť, e, nájsť spôsob, ako veci riešiť ekvivalentne. Mm, mnohým z nás na tom hlboko záleží, musíme to chápať správne. Nemali by sme vytvárať e, e, nejaký múr okolo Európy. Aj my musíme byť otvorení pre e, podniky, takže ešte raz ďakujem pekne a dúfame, že náš dialog s vami budem pokračovať. Ďakujem, pani predsednička. Dáme teraz 5-minútovú prestávku. A... Potom rozhodneme o dokumentoch, ktoré sa budú posúvať do pléna a potom dáme slovo maďarskému ministrovi. Nezabúdajte na tento podprogramu. Uh, Ďakujeme kolegovia. Myslím, že som sa upísala rôznym nebezpečným veciam. Podpísala som mnoho dokumentov, ktoré majú prejsť do pléna. Je mi veľkým potešením privítať tu maďarského zástupca rady, pána Ďordiho Matovceho, ktorý je predsedom rady ECOFIN a teda maďarským ministrom financií. Tiež mi potešením privítať nášho starého priateľa, Adreša Karmana. Nevieme, ako by sme bez neho prežili tých posledných niekoľko dní, ale už sme si na seba teda naozaj veľmi zvykli počas mnohých trialógov. Srdečne vás vítame na našej schôdzi. Chcete nám predložiť svoju správu? Nech sa páči, dávam vám slovo. Ďakujem, Sharon. Andráš sa považuje za člena klubu. Sme na ňo veľmi hrdí, aj na vás sme veľmi hrdí, že ste ho prizvali do svojho klubu. Vážení poslanci, drahá Sharon, osvetli sme sa v poslednej fáze maďarského predsedníctva, prebiehajú tak povedať posledné dni, preto by som rád zhrnul hlavné ciele aj výsledky nášho predsedníctva z posledných takmer šiestich mesiacov. Najskôr by som eh, sa vám rád poďakoval za naozaj eh, vynikajúce strategické partnerstvo. Boli ste naozaj kľúčoví pomocníci pre priebehu maďarského predsedníctva, pretože za posledných eh, niekoľko týždňov a mesiacov sme rokovali veľmi intenzívne pretože prebehol celý rad eh, trialógov, bolo to veľmi užitočné, veľmi nám to pomohlo presadzovať naše spoločné ciele na rade ECOFIN. Ak sa nemýlim, a vďaka vašej pomoci sa nám podarilo dosiahnuť mnoho. Ja to teda aspoň takto vnímam. Hlavným cieľom našej dnešnej schôdze nie je prijímať žiadne rozhodnutia. Už sme prijali všetky zásadné rozhodnutia na rade ECOFIN včera a vy príjmete svoje rozhodnutia v Európskom parlamente. Šefovia štátov a vláda príjmu taktiež svoje vlastné rozhodnutia, ale teraz nie je vhodná chvíľa príjmať rozhodnutia práve teraz. Podľa mňa je to hodná príležitosť e, vyjadriť sa k nášmu strategickému partnerstvu za posledných niekoľko mesiacov a taktiež spoločne sa pozrieť späť na výsledky našej práce a diskutovať v úplnom závere nášho predsedníctva. Počas maďarského predsedníctva sme sa museli sústreďovať na dve hlavné oblasti. Poprvé, boli sme súčasťou rady, to znamená, že sme rade predsedali, predsedali sme rade ECOFIN a zaznamenali sme eh, dve štruktúralne reformy, ktoré sme museli vykonať. tieto dve reformy, samozrejme balíček hospodárskej správy a a Európsky semester sú historického um, charakteru, pretože sú mimoriadne. Um, balíček hospodárskeho riadenia je prvým takýmto rozsiahlým opatrením koordinovať uh, politiku členských štátov a taktiež Európsky semester je dôležitý, pretože je súčasťou rozsiahlej reakcie na dôsledky krízy a opäť deje sa poprvýkrát takouto formou. Poprvýkrát sa nám podarilo naplniť uzavrieť európsky semester. Teda na tieto dve štruktúrne reformy sme sa museli sústrediť a, a dovolím si tvrdiť, že sme splnili očakávania, pretože sme uzavreli už obe tieto reformy, aspoň teda čo sa týka uh, rady. Podarilo sa nám dosiahnuť všeobecnú dohodu v prípade balíčka o hospodárskej správe a taktiež sme včera schválili všetky odporúčania komisie, teda už sú to odporúčania rady členským štátom aj čo sa týka programov stability, aj čo sa týka programov konvergencie. Teda už sme uzavreli tieto dve rozsiahle úsilia a obe sa dajú vnímať ako prielomové kroky, dúfame, správnym smerom. Okrem týchto krokov na úrovni rady sme sa museli sústreďovať aj na niektoré ďalšie oblasti. Boli sme súčasťou mechanizmu stability, taktiež eh, dočasného nástroja stability. Eh, bolo tu podujatie G20 a dovolím si tvrdiť, že sme sa museli sústreďovať na tú hlavnú úlohu a síce strategické kroky do budúcna, balíček hospodárskej správy, európsky semester a v neposlednom rade sa nám taktiež podarilo presadiť regulačný rámec finančných služieb, aj keď sa to možno často považuje za samozrejmosť. Podarilo sa nám uzavrieť minimálne tri témy. Ešte vám predložíme ďalšie dve v najbližších dňoch. A všetky tieto tri kroky, teda balíček hospodárskej správy, európsky semester aj regulačný rámec finančných služieb, na ne sa maďarské predsedníctvo sústredovalo najviac. Balíček, balíček hospodárskej správy je najvýznamnejšou úlohou, ktorú sme sa snažili splniť. V tejto etape má záverečné slovo Európsky parlament. Domnievam sa, že rozsiahla reakcia na dopady krízy a na zabranie novej krízy by nebola dostatočne eh, rozsiahla bez tohto balíčka, tohto tzv. balíčka šiestich návrhov. Je to spoločné úsilie parlamentu a rady a som parlamentu veľmi vďačný za e, spoluprácu v mene maďarského predsedníctva aj v mene Andrášovom by som vám rád poďakoval za vaše strategické partnerstvo, pretože to pre mňa a pre naše predsedníctvo znamenalo veľmi veľa. Rád by som zôraznil, že po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy je toto prvá príležitosť, kedy parlament a rada prijímajú legislatívu v rámci postupu spolurozhodovania v oblasti hospodárskej politiky. A práve preto vnímam tento postup eh, ako naozaj historický, pretože to bolo skutočne poprvýkrát, eh, keď parlament a rada prijímali legislatívu spoločne v súlade s týmto novým postupom spolurozhodovania. Ešte by som ráda zdôraznila, že Európa sa ponaučila zo spolupráce týchto dvoch inštitúcií a to veľmi pozitívne. Mm, podľa môjho názoru parlament e, veľmi výrazne vylepšil pôvodný text. Teda v mene maďarského predsedníctva by som sa vám rád poďakoval za všetky pozmeňovacie návrhy. Myslíme, že ich bolo 2029, ak sa nemýlim. Ja ako predseda rady ECOFIN musím vedieť takéto čísla presne. Aspoň niektoré. Cieľom aj parlamentu, aj rady je to isté a síce posilniť hospodárskú správu Európskej únie a eurozóny a zároveň zminimalizovať možnosť budúcich eh, hospodárskych šokov. Toto je váš cieľ a je to aj cieľ rady. Teda nesieme zodpovednosť za budúci vývoj a myslím, že, že sme na správnej ceste uzavrieť celý tento balíček hospodárskej správy. Rade sa podarilo dosiahnuť dohodu a dosiahnuť kompromis včera. Ako iste viete, zaslali sme ho parlamentu vo finalizovanej texte práv- e, forme právneho textu. Dúfajme, že hlasovanie, ktoré prebehnú v pléne, potvrdia dohodu, ktorú sa nám podarilo dosiahnuť počas triálogu, ktorý prebiehal viac ako 70 hodín. Opäť ďalšie číslo, iba 70? Eh, no, môžeme povedať, že sa to zdalo o mnoho viac. Najmä tebe, Sharon, a ďalším členom výboru EKON. Aj keď pán komisár tu dnes nie je, rád by som sa vyjadrila aj k úlohe v tomto procese. Komisia bola skutočne kľúčovým, kľúčovým hráčom a veľmi férovým spoluhráčom teda aj keď tu pán komisár nie je, rád by som sa mu poďakoval za jeho prínos. K európskemu semestru niekoľko slov, ak dovolíte. Aj toto bol jeden z základných kameňov maďarského predsedníctva. Veľmi ma teší, že môžem potvrdiť, že prvý cyklus európskeho semestra sa môže považovať za úspešne uzavretý. Včera rada schválila konkrétne odporúčania pre všetky členské štáty a odporúčania pre eurozónu. Stalo sa tak poprvýkrát. Spustili sme e, celý postup európskeho semestra týmto krokom a všetky odporúčania vnímame ako veľmi užitočné pre zlepšenie hospodárskej politiky členských štátov. Tieto odporúčania im predchádzalo vyhodnotenie komisie národných reformných programov a taktiež programov konvergencie a stability jednotlivých členských štátov. Európska rada eh, koncom tohto týždňa bude rokovať o tejto veci. Myslím, že sa nám podarilo dosiahnuť kvalitnú dohodu v oblasti regulačného rámca finančných služieb. Celkovo sa nám podarilo dosiahnuť, presadiť 5 hlavných tém. Chystáme sa predložiť dve témy ešte pred záverom nášho predsedníctva ak budeme sa snažiť uzavrieť e, aj e, s vašou spoluprácou. Smernica o finančných konglomerátoch a presunie hotovosti v eurách. E, to boli tiež ďalšie témy, ktoré sme sa venovali. Predsedníctvo rokovalo legislatívnych návrhoch o finančných službách na rade a taktiež našim výrazným výsledkom boli aj kroky pre predaje na krátko, ďalej svopy úverového zlyhania a rôzne e, programy záruk vkladov a iné. Myslím, že môžem povedať, že sa nám s vami spolupracovalo veľmi dobre za posledných niekoľko mesiacov a týždňov. Európa je o spolupráci, o demokracii, preto potrebujeme parlament, potrebujeme aj národné parlamenty. Ja pôsobím ako poslanec v Maďarskom parlamente, preto som rozhodne za demokratický rámec Európskeho parlamentu. Ďakujem. Ďakujem ešte raz za vašu spoluprácu a dúfam, že parlament uzavrie balíček hospodárskej správy v najbližších dňoch alebo týždňoch. Ďakujem. Thank you very much, uh, and, uh... Ďakujem, hovorí pani predsednička. Ďakujem za tie milé slova. Boli to trochu burlivé časy. ale rokovali sme o otázkach, ktoré idú aj nad rámec ekonomickej správy. Niektoré sme skončili, pri niektorých ešte pretrvávajú nejaké problémy, ale tým rozhodne nespochybňujeme úspech maďarského predsedníctva. Ja viem, že ste venovali veľmi veľa práce a úsilia práve tomuto balíčku a bez vašej práce a úsilia by sme neboli tak ďaleko, ako dnes sme a preto vám za to naozaj ďakujeme a budeme dúfať, že ešte do leta dosiahneme dohodu. Žan Pol, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda rady, pán minister. Dve poznámky. Jednu úprimnú a jednu trochu dlhšiu. Tá úprimná aby som vám pogratuloval, ako kvalitne ste viedli maďarské predsedníctvo a ako veľmi sme ocenili vašu otvorenosť, pripravenosť. A špecificky by som spomenul bývalého kolegu a ministra európskych záležitostí. Naozaj sme veľmi dobre spolupracovali s maďarským predsedníctvom a myslím, že toto predsedníctvo môže byť spokojné so svojou prácou. To je Prvá časť môjho úprimného priateľského vystúpenia. Dlhá, druhá dlhšia časť je, že nie som tak optimistický ako vy k súčasnej situácii. Sú tu dve veľmi vážne otázky, ktoré sú úplne otvorené. To je otázka grécka. A hoci parlament eh, priamo túto otázku nerieši, a bohužiaľ, bohužiaľ je to stále na bilaterálnej alebo medzivládnej úrovni a je to ale veľké znepokojenie, pretože situácia Grécku má obrovský dopad na tom, ako sa vnímajú európske verejné financie a vplýva to aj na euro, hoci si myslím už od začiatku, že problém Grécka nie je problémom eura, ale e, problém gréckého zadlženia a myslím, že môžeme len lutovať, že v máji 2010 že sme problém Grécka naviazali na euro. Boli to dva odlišné problémy bol to problém Grécka, nie problém eura. To je ten prvý bod. A druhý bod, hospodárska správa. Situácia je naozaj veľmi ťažká. Prečo? Lebo Európsky parlament dal určité požiadavky, rada sa trochu pohla, za to vám ďakujeme, ale ešte ostáva dosť ťažkých bodov, minimálne dva, a tie znepokojujú dobrý vývoj tejto témy. Je jasné, Otázka hospodárskeho riadenia správy sa musí veľmi rýchlo vyriešiť. To je dôveryhodnosť Európskej únie, ktorá je v hre. A hoci to priamo nie je napojené, je to aj dôveryhodnosť toho, čo súvisí s Gréckom. A čo je vlastne v hre? To je schopnosť členských štátov, aby boli na jednej strane solidárni aby koordinovane rozvíjali svoje hospodárske politiky. Všetci to veľmi dobre vieme. Nemôžeme mať jednu spoločnú menu a 17 odlišných ekonomik. A ide o to, aby sme vyvodili dôsledky z krízy. Tieto dôsledky sme pred krízou nechceli urobiť. Ide o potrebu ušej ekonomickej spolupráce a preto tu máme teraz tento problém. A ešte si myslím, že je tu aj nedostatok informácií o vzťahoch medzi parlamentom a členskými štátmi pre mnohých šéfov vlád a štátov. Európsky parlament je, ako, vyzerá ako národný parlament, ktorému môžeme dávať inštrukcie a keď tam je väčšina, ktorú budeme žiadať, aby sa priklonila inštrukciám tej či ktorej vlády. Ale bohužiaľ, takto to nefunguje. Práve naopak, Európsky parlament nemôže E, poraziť vlády tak, ako je to možné v národnom štáte, kde vláda sa zodpovedá národnému parlamentu a to na úrovni vzťahov, ktoré sú veľmi špecifické a to sa potom prejavuje v spolurozhodovaní a obe zainteresované strany musia robiť ústupky a nemôžu si myslieť, že jednostranne moje stanovisko bude vplývať na tvoje. Ale dnes e, je niečo jasné. Aby sme boli pragmatickí, ja sa obávam, a to je môj osobný názor, obávam sa, že strácame veľa času, keď diskutujeme o bodoch, ktoré nebudú mať žiadny praktický dopad na veci. Žiaľ, prevencia sa nebude aplikovať, pretože už sme v takom systéme, keď sme pod tlakom a budeme to musieť takto aplikovať. A tiež sa obávam, že keďže je tu a bude skutočná kríza, tak aby sa tie riešenia nerobili nejakým nesprávnym právnickým spôsobom, ale skôr želateľnými politickými rozhodnutiami, rozhodnutiami. A preto ešte raz gratulujem maďarskému predsedníctvu k práce, ale trochu ešte stále pochybujem o tom, čo sa stane v budúcich mesiacoch pretože máme obrovskú výzvu, je tu veľké úsilie na európskej úrovni, ktoré treba vyvinúť a predovšetkým, aby e, aj európsky občania pochopili, čo vlastne chceme. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Zoznam rečníkov sa predlžuje, takže budeme po kolách troch otázok, takže najprv Korin, nech sa páči. Dobre, na úvod by som poďakovala pánovi ministrovi, že prišiel medzi nás a že sa nám v posledných mesiacoch nám naozaj venoval. Ďakujem aj za vaše obrovské úsilie. A musím tiež poďakovať Andrášovi. On sa zaslúžil za to, že sme prekonali tú priepoz medzi parlamentom a radou a naozaj to nebolo jednoduché. Začali sme z 2000 pozmeňujúcich návrhov a nakoniec z nich bolo len 700 a všetko sme e, vložili do Andrašových rúk a do tých rokovaní. Je to naozaj veľký úspech, že sa nám podarilo minulý týždeň vyriešiť takmer všetky aspekty. Samozrejme, nevždy môžeme vyriešiť všetko naraz, ale to, čo tu dnes robíme a že o tom hlasujeme, tak to jasne ukazuje, že sme urobili naozaj veľký, veľký pokrok k tomu, čo povedal Jean-Paul Gozes. Všetci nesieme veľkú zodpovednosť aj vzhľadom ku gréckej kríze. Musíme pripraviť legislatívny balíček a tam by sme mali povedať, že to je pevný základ na to, aby sa zabezpečila daňová konsolidácia, ale aj to, že nájdeme cestu znovu k hospodárskemu rastu v prospech našich občanov. Je tu niekoľko citlivých otázok, ktoré nie sú vyriešené, ale dúfam, že spoločným úsilím sa nám ich podarí rozlusknúť. Parlament svojim postupom dal jasne najavo, že chceme zaujať jednoznačné stanovisko a sme tiež otvorení dohode v prvom čítaní. A tiež ďakujem aj za to, čo sa doteraz dosiahlo. A ja dúfam, že sa nám podarí prekonať tie posledné prekážky budúcich týždňov. Ďakujem. Ďakujem a teraz bude hovoriť Antolín. Ďakujem pekne. Tiež by som dnes poďakoval za to, že ste dnes medzi nami aj za vašu prácu počas maďarského predsedníctva. Aj za dnešnú úvahu. Maďarské predsedníctvo sa realizovalo prvýkrát a táto premiéra znamenala aj to, že sa prvýkrát spustili mechanizmy spolurozhodovania po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy. Takže v týchto aspektoch bolo vaše predsedníctvo zohralo naozaj kľúčovú úlohu. A teraz niekoľko úvah inštitúcie urobili inštitucionálnu úvahu, napríklad Triše hovoril o tom, že by bol potrebný nejaký minister hospodárstva, komisár Barnie hovoril o funkcii nejakého vysokého predstaviteľa pre ekonomiku, tak ako máme pre vonkajšiu politiku. Aj výbor pre krízu by tiež bol za nejaký podobný postup a ja by som bol rád, či by ste mohli vyjadriť váš názor alebo úvahu ako ECOFIN, Euroskupina alebo a tak ďalej, ako by sme mohli postupovať ďalej. Grécka otázka. Myslím, že nie je to len grécka kríza, ale aj kríza celej EÚ Viac ako ekonomická je to politická kríza v tom zmysle, že svojim rozsahom by sme ju síce mohli vyriešiť, ale bohužiaľ v tým, že to robíme tak pomaly, tak to zhoršuje situáciu. Ja vás vyzývam ešte v tom čase, čo vám ostáva, aby ste zvyšili úsilie. Hovorili sme o balíčku hospodárskom riadení. Ešte treba to posledné úsilie na zrealizáciu tohto cieľa. A myslím, že čo je potrebné, aby sme mali vyrovnané riešenie, pretože inak to bude falošné riešenie a to vyrovnané riešenie by malo brať do úvahy potreby ekonomického rastu, aby bola jasná perspektíva konvergencie a aby tam boli zachytené aj očakávania občanov. Takže ešte tu treba na tom popracovať a z regulačného hľadiska Ďakujem vám za vašu prácu ku predaju nakrátko, ako to vyzerá s tými zvrchovanými fondami, čo sa popracovalo. A pokiaľ ide o hypotéky, aj tam ste už prišli s mnohými návrhmi a že texty sa už vyvíjajú. A ja dúfam, že sa nám podarí v budúcich mesiacoch dosiahnuť dohoda aj v tejto problematike. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Teraz by som dala slovo vám, aby ste mohli odpovedať. Áno, ďakujem, Šaron. Milí kolegovia, dovolte mi, aby som poďakoval predovšetkým za vaše milé slova na maďarské predsedníctvo. Je jasné, že sme potrebovali vašu pomoc, podporu a aj sme ju dostali. Pre nás to veľa znamenalo Pokiaľ ide o vierohodnosť EÚ, tak s vami 100% súhlasím. Dôveryhodnosť EÚ je teraz v hre. Kríza vôbec ešte nie je na konci, to je jasné. A e, je to naozaj veľmi nebezpečné obdobie, ktoré zažívame. Je tu kríza zadlženosti niektorých južných štátov eurozóny a zároveň balíček o hospodárskej správe do budúcnosti. Musíme uzatvoriť minimálne jednu z týchto vecí. Nemôžeme grécku krízu vyriešiť rýchlo, Takže si musíme vybrať tú druhú možnosť. Ja to aspoň takto vidím. Pokiaľ ide o Grécko, áno, dobre, máte úplnú pravdu. Obaja. Je to politická kríza, aj podľa môjho názoru. A nejak v kocke, ako to vidím. Myslím, že by sme mali byť veľmi opatrní, v nasledujúcich mesiacoch a týždňoch, pretože jednoduché riešenie gréckej krízy neexistuje. Rád by som poďakoval Korin za jej veľmi milé slova. Podľa mňa sme veľmi blízko konečnej dohode možno na 99,9 alebo 99,8. No, je to takmer stovka. Sme naozaj veľmi blízko konečnej dohody a samozrejme Európa túto dohodu potrebuje, lebo EÚ je v nebezpečenstve. z hľadiska medzinárodných menových trhov, takže potrebujeme nejaký úspech a práve takýto balíček hospodárskej sprave by týmto úspechom byť mohol. Preto by sme mali urobiť ešte ďalší krok, ďalší centimeter k dosiahnutiu dohody. Aj Antolínovi ďakujem za tie poznámky a otázky. Len by som rád dodal, že môj prvý a najväčší dojem zo spolupráce s radou, s komisiou a Európskou centrálnou bankou a samozrejme s vašim parlamentom, tak ten dojem je taký, že môžeme spolupracovať Niekedy to nie je až také zjavné. Môžeme spolupracovať, taký bol môj dojem a stále pretrváva. Jednoducho funguje to. Funguje to, ale je to trochu pomalé, trochu náročné. Niekedy meškáme, ale funguje to. Tiež s vami súhlasím plne v tom, že nemôžeme vyriešiť politickú krízu finančnými prostriedkami. Je to jednoducho politická kríza, ktorá je hlboko zakorenená v histórii EÚ. Hovorím tým aj o Grécku, ale to už bolo aj mimo maďarského predsedníctva. My sme sa zamerali na našu konkrétnu prácu v rade, na naše úlohy a krajiny eurozóny tú grécku situáciu musia vyriešiť. Pokiaľ ide o ten balíček o ekonomickej správe, ja som stále ešte optimistom, hoci možno ja som optimistom od prírody, od narodenia. A teda som naďalej optimistický, pretože si myslím, že dosiahneme konečnú dohodu. Sme pod časovým tlakom. Sme pod tlakom niektorých dôsledkov z minulosti. Musíme vylepšiť našu reputáciu. Takže ten balíček o hospodárskej správe je dôležitý pre budúcnosť eurozóny, budúcnosť eura aj budúcnosť únie. Ešte sa spýtam Andráša, či on chce niečo dodať. A ešte raz vám všetkým ďakujem za milé slova. Ďakujem. Ďakujem. Ja budem komentovať e, finančnú reguláciu a potom budem hovoriť o hospodárskej správe. Takže k finančnej regulácii je to dôležitá časť komplexnej reakcie. Mali sme finančnú krízu, bankovú krízu nedávno, nie len krízu v oblasti štátnych dlhov, čiže musíme sa z toho poučiť a implementovať lepšiu reguláciu v tejto oblasti. Keď kríza vrcholila, tak predaj nakrátko boli tu, e, bola tu kríza v súvislosti s platovnou neschopnosťou, finančné trhy boli e, ohrozené. Musíme mať všeobecný prístup, pokiaľ ide o predaj nakrátko. krátko a musíme dosiahnuť dohodu o relevantnej regulácii. Myslím si, že už sme v pokročilom štádiu. V roku 2008 na jeseň bol veľký problém, že programy na garancie depozitov neboli e, nikde zharmonizované v Európe. Kraj, e, peniaze mohli plynúť z jednej krajiny do druhej a ľudia sa snažili nájsť e, medzery v systéme a to sa im podarilo. Teraz máme všeobecný prístup v rade, pokiaľ ide o novú smernicu o e, záruky na vklady a tu sme harmonizovali tento rámec v celej EÚ, čo znamená predfinancovanie týchto fondov na záruky na vklady poprvýkrát e, vôbec v Európe. Ja dúfam, že vzhľadom na tento mandát v Rade polské predsedníctvo dosiahne dohodu aj s vami čo najskôr. Je tiež dôležité poučiť sa z krízy aby sme znížili e, rizika pre partnerov e, v prípade Lehman Brothers, čo sa stalo, to som chcel pripomenúť, e, radikálne nové riešenia budú znamenať zavedenie centrálnych partnerov v oblasti finančných derivátov. Emir je komplexný a sofistikovaný nástroj regulácie. Za posledného pol roka sme dosiahli obrovský pokrok v, v diskusiách o tejto agende v Rade. Včera ministri mali možnosť politickej diskusie o zostávajúcich otázkach a my veríme, že predsedníctvo rady bude čoskoro už pripravené začať dialog s parlamentom. Parlament je viacej vpredu a vieme, že to musíme pripraviť už čoskoro. A ešte na záver Jeden ďalší príklad, e, nie je tak veľmi spojený s krízou, ale tiež veľmi dôležitý pre klientov, pre obyvateľstvo EÚ, je to nové naredenie SEPA, kde sme dosiahli e, všeobecný, teda rovnaké pravidlá, ktoré platia všeobecne. Začali sme už rokovania s parlamentom a ja dúfam, že toto nové nariadenie bude znamenať, že ľudia budú profitovať z z tohto nového európskeho platobného systému. No a ešte na záver jedna pripomienka k hospodárskej správe, k balíku hospodárskej správy. Budem hovoriť aj na zajtrajšej plenárke o tejto veci a naozaj verím, že súčasný text, ktorý eh, má takmer súhlas všetkých, je oveľa lepší, je kvalitnejší ako v čase, kedy sme mali taký všeobecný prístup, to vidíme aj v rade. A dohodli sme sa na základe vášho návrhu, že schválime takú dôležitú vec, ako je kodifikácia európskeho semestra. Môžem vám povedať, že ste mali pravdu. Na začiatku sme sa trochu sme sa obávali, Ehm, vytvorenia tohto európskeho semestra, hlavne jeho zakotvenie v jednotlivých článkoch nariadenia, ale myslím, že ste mali pravdu. Tiež sa mi veľmi páči myšlienka ekonomického dialogu, aby sme zlepšili e, zodpovednosť a transparentnosť na európskej úrovni. A e, ráda včera žiadala alebo podporila náš kompromisný návrh zapracovať aj jednotlivé členské krajiny na tejto úrovni do tohto formátu. E, verím, že zavedenie Mechanizmu zaručenia vkladov je veľmi dôležitým zlepšením rámca e, riešenia makroekonomickej nerovnováhy a je to veľmi v súlade s princípmi, ktoré boli prakticky schválené v rade. že by tu mali byť sankcie aplikované skôr, progresívnejšie. Myslím, že sme tiež aktualizovali kvalitu eh, hodnotiacich tabuliek. Tiež eh, po formálnej stránke máme taký dvojstupňový prístup ktorý oveľa lepšie odzrkadľuje, čo môžeme očakávať od tohto analytického nástroja, tohto dôležitého mechanizmu dohľadu ale máme aj veľmi dobrý kompromis, eh, pokiaľ ide o zaangažovanosť Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o schvalovanie týchto hodnotiacich tabuliek. Myslím, že je to dôležitý krok vpred. Špecifická revizná doložka o európskych cených papierov. Chceme to, tieto dvere nechať otvorené. Uh, Potrebujeme ponechať tieto dvere otvorené a preštudovať možnosti tejto dôležitej témy. No a na záver myslím, že to bolo veľkým úspechom, že sme sa dohodli na rozšírení hlasovania obratenou kvalifikovanou väčšinou v, v dvoch prípadoch Myslím si, že je to veľmi dôležité. A včera rada tiež e, súhlasila, že budeme mať špecifickú doložku o prevencii SDP, pokiaľ ide o hlasovanie obratenou kvalifikovanou väčšinou. Nie je to len um, bez súvislosti, pretože zároveň rada e, súhlasila, že e, rozšíri tieto prehlásenia o súlade. Tieto budú transparentnejšie v porovnaní s predošlou verziou, keď sme mali všeobecný prístup. A teraz je tu e, jasná e, zmienka o súlade, prehlásenie o súlade. Toto by malo byť verejné v každom prípade, kedy rada nerešpektuje odporúčania komisie, ale tiež rozsah bol e, rozšírený včera, pretože teraz to pokrýva nielen odporúčania, ale aj návrhy komisie. Dva dôležité kroky k posilneniu e, tohto prístupu prehlásenia súladu a zároveň zavedenie tejto revíznej doložky, čo znamená, že je to také veľmi priamočiare ak máme tu tento prístup súladu, ktorý nebude fungovať, tak potom je tu jasná potreba revidovať e, postup e, príjmania rozhodnutia. Čiže je to jasné prehlásenie, že rada je pripravená toto zvážiť, pokiaľ spôsob, ktorý bol zvolený predtým a teraz ďalej posilnený, nefunguje. Ďakujem pekne. A máme dvoch ďalších poslancov, ktorí chcú položiť otázky, takže som vás chcela trošku popohnať. Nikola Šuntis, Garcia Magajo a Werner Langen. Možno sa to bude týkať aj iných tém, takže máte slovo, Nikolás. Ďakujem pekne. Ja by som ešte rád zopakoval, že Nesmieme váhať. Maďarské predsedníctvo sa, cíti, sa síce chýli ku koncu, ale musíme napredovať. Aj naša schôdza je už takmer pri konci, preto budem stručný. Som veľmi rád, že ste medzi nás prišli. Chcel som položiť mnoho otázok, pán minister. A nesúvisí to s tým, že by ste nepokryli niektoré témy vo svojom dnešnom vystúpení, ale súvisí to s tým, že za posledných 6 mesiacov, teda v priebehu vášho predsedníctva, žiaľ, v pléne Európskeho parlamentu parlamentná kontrola voči rade chýbala. Neviem, do akej miery ste sa to zodpovední, ale my sme rozhodne nemali možnosť e, okrem písomných otázok e, klásť otázky rade priamo. Ja predpokladám, že to nebolo vaše rozhodnutie, ale e, chcel by som sa predsa len vyjadriť niekoľkým témam. Aká je situácia s Gréckom? Máme už nejaké požiadavky z gréckej strany na využitie fondu globalizácie? počas vášho predsedníctva a prosím, sledujte pozorne aj moju druhú otázku. Aká je situácia s Medzinárodným menovým fondom a podporou tohto fondu? Bola táto dohoda predmetom e, občianskej dohody a e, preverila rada ECOFIN, či účasť Medzinárodného menového fondu na podporných opatreniach v eurozóne naozaj je v, úlade s, v súlade so zmluvami. Má rada naozaj právomoc príjmať takéto rozhodnutie medzi orgánmi Európskej inštitúcii a Medzinárodným menovým fondom a prečo nedostal parlament priestor vyjadriť sa k tomu? Pán minister, teší ma, že to vystupujete naozaj ako minister, ale aj ako poslanec Maďarského parlamentu. Zaujímalo by ma, ako vnímate toto dianie ako poslanec parlamentu. Ako môžete robiť politiku, ktorá bude na prospech občanov a zároveň mm, uzatvárať takéto medzinárodné dohody a tým zväzovať vašim občanom ruky. Ďakujem. Uh, Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem, pán minister a pán predseda. Hovorí sa, že neexistujú impertinentné otázky, len odpovede a teraz, keď už robíte také rezume vášho predsedníctvo, tak by som vás poprosila, aby ste boli v odpovediach otvorenejší. Pri všetkých vystúpeniach sa všetci zhodli, že sme vedeli, že EÚ nie je optimálna menová únia a druhé konštatovanie, že sme si mysleli, že s centralizovanou menovou politikou a rozpočtovou politikou, ktorú upravoval pakt stabilitu, pakt stabilita a že sa budú koordinovať ekonomické politiky, že sa to podarí e, všetko zorganizovať, ale nepodarilo sa to ani v dobrej situácii. Máme menovú úniu, ale nemáme politickú úniu a to vyzerá ako tiger vegetarián. A teraz otázka je, ako by mala vyzerať táto politika Pán Trišen navrhuje nejakého ministra financí, my tu hovoríme o euroobligáciách, niektorí hovoria o tých európskych projektoch a tak ďalej. A vo finálnom testamente, ako by ste vy navrhli, aká by mala byť tá politická únia bez ohľadu na ťažké prekážky, aká je cesta, ktorú by sme mali nastúpiť na základe vašej skúsenosti, akým smerom by sme sa mali vybrať? Werner Langen. Veľmi stručná otázka. Maďarské predsedníctvo myslím, že dosiahlo dobré výsledky, o tom nie je pochyb. A keďže je to e, jedno predsedníctvo z troch, nemusí predsa uzavrieť každú jednu tému pred koncom júla. Ak to odovzdáte Polsku, aj to bude hodnotné. My nechceme na vás vyvíjať tlak. A druhá vec, e, rád by som e, sa vyjadril k tomu, čo práve teraz povedal kolega z komunistickej frakcie a chcem protirečiť, e, pretože parlamentné právomoci nie sú nášou témou. Parlamentná kontrola rady, to je právomoc národných parlamentov a nie našou právomocou. My kontrolujeme komisiu a sme spolu legislatívcami, teda pán minister nemusí sa vyjadrovať k tomu, čo robí rada v tých oblastiach, ktoré sú v kompetencii národných parlamentov. Pochybujem, či rada je vôbec ochotná vyvodiť dôsledky. O tom môžeme diskutovať ako spolulegislatívci. Keď sa pozriem na balíček hospodárskej správy, ukazuje sa, že vždy rada ECOFIN e, bola tá, ktorá nedokázala sa dohodnúť, ktorá neprijímala potrebné opatrenia, ktorá chcela oslabiť komisiu. Vždy to bola rada ECOFIN a keď teraz chceme takýto poloautomatický proces a naustále sa to bude zamietať, budú to um, budú s tým spojené dôsledky. A ešte ďalšia vec. Otázka regulácie derivátov. Rada počas vášho predsedníctva trikrát zmenila rozsah pôsobnosti, tak ako sa to navrhovalo. Deriváty v priamom predaji, potom iba deriváty a potom opäť všetky druhy derivátov. My sme sa dohodli, aj summit G20 sa dohodol a nechápem, ako počas maďarského predsedníctva e, sa môže neustále mať rozsah pôsobnosti. Možno by ste mi to mohli vysvetliť, prosím. Right, we'll lose, uh, interpret- o zhruba 3 minúty tlmočníci končia. Potom zrejme môžeme ešte predsa pokračovať e, v akomkoľvek jazyku, akom bude, budeme ochotní komunikovať. E, nech sa páči. To be as brief as possible. Uh... Budem sa snažiť byť čo najstručnejší. Čo sa týka toho, čo povedal Nikolas, grécké riešenie alebo grécka kríza nebola predmetom rokovania Rady ECOFIN, pretože Euroskupina má na starosti riešenie tejto krízy. To je jedna vec. Ďalej, maďarský parlament. My, Maďari, sme boli schopní zmeniť odporúčania komisie. Protestovali sme proti niektorým odporúčaniam a to najmä sme boli rozhodne proti niektorým formuláciám e, dokumentu, ktorý v pozadí týchto odporúčaní a komisia zmenila dosť veľkú časť textu. Toľko teda k maďarskej zodpovednosti a k zodpovednosti vlád členských štátov. Musím povedať, že vy, pán Garcia Margallo, máte úplnú pravdu. E, čo sa týka fiskálnej e, politiky, fiskálnej únie v Európskej únii, to e, sa nedá porovnať, pretože to je ako Francúzsko v 16., 17. a 18. storočí. Trvalo 200 rokov, kým sa vytvorila zjednotená krajina Francúzsko, neviem, či budeme potrebovať 200 rokov, neviem, či budeme mať dispozícii 200 rokov, ale tento proces je rozhodne veľmi pomalý a to, čo naozaj potrebujeme, je fiskálna únia, menová únia, potrebujeme aj politickú úniu a aj euroobligácie a iné nástroje na riešenie našej krízy. A práve kríza a krízové zmyšľanie nám pomáha posilňovať Európu. And we've got all the crisis today. Thank you. Yeah, uh, very shortly on, on the question of the derivatives, uh, uh, the scope of the regulation indeed. Veľmi stručne o tej pôsobnosti nariadenia Európska komisia to chcela obmedziť len na mimoburzové deriváty a nie na deriváty, ktoré sa obchodujú na burzovom trhu. A nechápem, prečo je riziko protistrany iné, alebo prečo by malo byť v týchto dvoch prípadoch a za belgického predsedníctva sa dohodlo, že sa rozšíri pôsobnosť, že aj deriváty obchodované na burze budú začlenené. Ja viem, že členské štáty majú rôzne pravidlá a po plynulých mesiacoch sme sa tejto problematike veľa venovali, aby sme oddelili e, otázku rozsahu pôsobnosti aby sme to rozdelili na rôzne dimenzie, povinnosti, hlásenia, otvor, otvorený a spravodlivý prístup a tak ďalej. A ja dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť určitý kompromis medzi členskými štátmi na tomto základe. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Uzavreli sme otázky a pripomínam, že dnes o 15. bude rozpráva o jednej záležitosti, to je správa Gunnara Hokmarka, globálna správa ekonomických záležitostí, takže poprosím o účasť. Ešte raz ďakujem maďarskému predsedníctvu za vynikajúcu prácu a ďakujem aj vám všetkým. Vy ste